sa Nagojský protokol používal v prípade všetkých európskych podnikov rovnakým spôsobom. To je tá pointa. Dobre, ďakujem pekne. Konec e, rozpravy. Hlasovať sa bude zajtra na obed. Ďalší bod. Ústna otázka na komisiu, pokiaľ ide o stratégiu vnútornej bezpečnosti Európskej únie. E, je to z výboru e, LIBE Dobrý e, večer, pán e, komisár, respektíve dovidenia, jeden pán komisár. A potom e, autor otázky, Fernando López Aguilar, je tu s nami, má 5 minút na to, aby túto otázku predstavil. Budeme tu hovoriť o strategii vnútornej bezpečnosti, ktorá bola pri pripravená a prijatá počas španielského predsedníctva v prvom pol roku 2010. Tam sa hovorí, akým spôsobom máme reagovať na hrozby bezpe- voči bezpečnosti v Európe. Táto stratégia je dôležitou súčasťou štokholmského programu a rozvíja koncept e, priestoru e, slobody a spravodlivosti tak ako to má v Lisabonskej zmluve napísané a rozvíjame tu vlastne eh, tie eh, kritické oblasti, ktorých eh, Európska únia má vykonávať a poskytovať istú pridanú hodnotu teda napríklad zabraňovanie teroristickým útokom, cyberbezpečnosť, kyberbezpečnosť, posilňovanie našej rezidencie voči prírodným katastrofám a tak ďalej. Samozrejme, svet sa v posledných e, rokoch e, výrazne e, zmenil. Aj od roku 2010 otvorili sa a vyskytli sa nové hrozby, ktoré si vyžadujú iné politické reakcie. Komisia, respektíve výbor LIBE, priebežne sa stretáva a diskutuje s Europolom, s koordinátorom pre boj proti terorizmu v EÚ, pánom de Kerkhoffom. A pokiaľ ide o diskusiu k posledným E, prípadom e, terorizmu e, tá tiež prebieha s pánom Lenaretom, ktorý je rejiteľom Europolu. S ním sme hovorili, je tu správa Serious and Organized Crime Assessment Report. Na základe tejto správy ráda v júni rozhodla o prioritách v EÚ, pokiaľ ide o boji proti najvážnejším formám trestných činov a v programe výboru LIBE sa uvádzajú veľmi konkrétne postupy k týmto odporúčaniam, e, alebo teda k tým prioritám sú tam veľmi konkrétne odporúčania, najmä e, hovoríme o boji proti e, praniu špinavých peňazí, proti obchodovaniu, ilegálnemu obchodovaniu so e, zbraniami. To sú strategické priority Európskej únie. Hovorili sme s pánom De Kerkovom aj o správe EU Terrorism Situation Report, e, pričom E, tento, v súčasnosti najviac e, hovoríme o tých e, vlkoch samotároch, čo sú vlastne Európania, ktorí sú radikalizovaní v rámci tej siete a môžu konať e, čiatočne na vlastnú pesť. E, takisto sme e, pracovali v spolupráci s dočasným výborom Krym, najmä pokiaľ ide o tému korupcie a pranie špinavých peňazí. Je veľmi pozitívne, že Európska komisia e, priebežne e, tú stratégiu e, analizuje a aktualizuje a že Európsky parlament e, kritickým spôsobom e, toto hodnotenie sleduje, aby stále vyjadroval svoje vlastné priority. Spravili sme to minulý e, rok. Pani Borsellino pripravila vtedy ten dokument a dnes e, sa teda k tomu opäť vraciame. Teda druhá správa o implementácii. Hovoríme o tom, najmä hovoríme o e, obchodovaní e, s ľuďmi, e, e, hovoríme o tých e, trestných činoch nenávisti a ďalších spomenaných prioritách. Pričom terorizmus je naďalej veľký problém pre nielen bezpečnosť Európskej únie, ale aj pre náš ekonomický rozvoj. Hovoríme tu konkrétnych opatrenia, hovoríme tu o štvrtej smernici o E, e, praní špinavých peňazí, máme tu smernicu PIF, e, Protecting of Financial Interests, a výbor LIBE by chcel, aby komisia, Európska komisia bola proaktívna, pokiaľ ide boj proti zločinnosti a najmä v tých konkrétnych oblastiach, ako sú životné prostredie, kontraband, zlepšovanie kontroly hraníc v rámci tých kritických infraštruktúr, plus E, justičný rozmer, teda špecifické e, vzdelávanie a školenia európskych justičných e, odborníkov vrátane procesného práva. Ale jedna vec sa nám zmenila, to je vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy a tá, ako nikdy predtým, zaangažováva do celého tohto kontextu Európsky parlament, najmä výbor Libe, pokiaľ ide o demokratickú kontrolu tejto politiky, takže, politiky, takže zdôrazňujeme právny rozmer Európskej charty, ktorá je právne záväzná a výbor Libe musí musí byť priebežne informovaný a konať aj v tejto oblasti na základe daného dokumentu e, preto Európska komisia, keď bude pripravovať novú stratégiu na rok 2014, musí e, pamätať na výbor LIBE, musí e, mať otvorený dialog s výborom LIBE pri príprave tejto stratégie. A chcem povedať, že stratégia pre vnútornú bezpečnosť E, častokrát e, súvisí aj s právomocami členských e, štátov a preto Európsky parlament musí úzko spolupracovať, tak ako tomu robím, to robíme každý 6 mesiacov, aj s jednotlivými členskými štátmi. A výbor Libes zdôrazňuje práve túto potrebu vykonávať spoločné stretnutia s národnými parlamentmi v rámci cyklu Európskeho, Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Ďakujem pekne. Ďakujem Juan Fernando. Ďalej vystupí pán komisár Andor, eh, ktorý zareaguje na túto ústnu otázku Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mm, vážení členovia, stratégia vnútornej bezpečnosti implementuje časť štokovského programu, najmä v oblasti ochrany občanov. Mm je dôležité, že v dobe po sme do nového inštitucionálneho kontextu začlenili aj parlament, ktorý, ktorý má svoju novú legislatívnu úlohu, ktorá je posilnená. Komisia chce vypracovať oznámenie ohľadom budúcej agendy e, vo vnútornej politike a to v marci budúceho roku. A to ide ruka, ruke spolu s ďalšími prioritami ohľadom spravodlivosti. Komisia zohľadnila pozorovania a odporúčania, ktoré sa nachádzali v uznesení parlamentu z 22. maja 2012 ohľadom bezpečnostnej stratégie a takisto druhá implementačná správa o ISS. A toto takisto ovplyvňuje aj ďalšiu, tretiu správu o ISS. Ďalší plán je naplánovaný na rok 2014 a plánujeme úplný prehľad pokroku o ISS jednotlivé body zohľadňujeme v prepojení s jednotlivými aktivitami, ktoré mi sa zaoberá DigiHome. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz dávam slovo kolegom, ktorí vystúpia v mene politických skupín. Pán Skúria. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem poďakovať najprv pánovi komisárovi a takisto aj správodajcovi e, z výboru Hlibe za túto správu. Pokúsili sme sa vylepšiť ten dokument, o ktorom parlament bude hlasovať. chceli sme to zlepšiť e, v jednotlivých aspektoch. Poprvé, zlepšiť možnosť analýzy prirodzených mm, rizik alebo prirodzených nebezpečenstiev, hrozieb, aby aj v ťažkých časoch eh, mali občania pripravenú Európu, ktorá eh, i hneď pomôže a podporí svojim členom. Často, keď jednotlivé členské štáty boli postihnuté prirodzenými katastrofami, naša odpoveď nebola dosť rýchla. A po druhé, my sme podporili úlohu riadenia vonkajších hraníc. Potrebujeme zabezpečiť riadenie migračných tokov, pre, aby e, to obrovské množstvo imigrantov, ktoré pri, ja, pripravuje, teda príjma Európa, nemali negatívny dopad. Mm. A e, takéto nariadenie by nemalo mať negatívny dopad na spoločnosť a preto sa vnútorná stratégia bezpečnosti nemôže odchylovať od týchto konštatácií. Po tretie, mali by sme bojovať proti násiliu na ženách a deťoch. Um, vyskytuje sa ešte stále mnoho prípadov e, takéto stresné činnosti a e, ak niekto no, e, a nemali by sme tu škrtať pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú boja proti pedofílii. Sú tu časti, s ktorými moc nesúhlasím, ale Európa potrebuje stratégiu a bezpečnosť pre našich občanov. Preto sme tu. Ďakujem pekne. Ďalej za socialistov pán Weidenholzer. Ďakujem, pán predseda. Európa je e, viac len ako občania občania, nielen ekonomický projekt so spoločným e, trhom a tiež očakávajú od nás e, sociálnu súdržnosť a slobodu a mm, istotu. Preto je dôležité, aby na európskej úrovni sa určovali konkrétne opatrenia pre zabezpečenie istoty a mm, práva a preto je ehm, dôležité eh, rovnoprávna ehm, účasť komisie a rady a parlamentu a často mi to chyba voľa eh, zohľadniť parlament eh, v diskusii o piatich hlavných bodoch ISS, kde by sme mohli ehm, takúto kvalitu získať, keby sme ešte viac zohľadňovali požiadavky občanov ľudia e, sú existenčne e, zainteresovaní e, na vysokej, na vysokej mase a oni nechcú však stratiť svoju slobodu a naša kritika je tu niečo konstruktívne. Osobitne dôležitá je aj demokratická kontrola európskych agentúr, ktoré tej oblasti sú aktívne. Mnohé opatrenia sa dejú e, moc e, pomaly a e, je nádej, že legislatívny akt v Európole bude môcť byť prijatý ešte v tomto volebnom období. Aj zapojenie národných parlamentov členských štátov môže byť e, zabezpečené. Hlavne ide o smernicu o e, spracovaní údajov a spravodlivosti. E, je to dôležitý signál v modernom zákonodárstve v oblasti istoty, bezpečnosti a slobody. No Ďakujem Teraz tu nevidím pána Albrechta, ktorý mal vystúpiť v mene zelených. V skutočnosti to nie. Ak príde neskôr, môžem dať slovo. V mene konzervatívcov a reformistov má slovo na jednu minútu pán Kirchhoff. Uh, uh, vážený pán predseda, vážený uh, pán komisár, podporujem stratégiu ohľadom um, bezpečnosti, pretože EÚ čelí veľmi závažným výzvam, ktoré sa týkajú bezpečnosti jej občanov. A ja som podporoval a dlho podporoval prácu Europolu, Potrebujeme silnú e, spoluprácu v boji proti cezhraničným zločinom. Ale e, tu e, chýbajú dve priority a riešenia. Ehm, schopnosť zabezpečiť ochranu a ehm, ochranu práv jednotlivca. Toto musíme riešiť konštruktívnejšie mm, ehm, Ďakujem mm, za e, prácu pánovi Lopezovi Aguilarovi. Je to dobrý človek, ale chýba tu ozajstná reálna stratégia a užitočnosť, pretože nie je úplne jasné, aké sú priority parlamentu v tom, na tomto poli. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na záver za skupiny e, vystúpi pani Cornelia Ernst v mene skupiny GUE. Nech sa páči. Ja, wollen... Ďakujem pekne, prirodzene aj my chceme, aby EU členské štáty mali stratégiu k vnútornej bezpečnosti a mm, preto v tom podporujeme spravodajcov, to je jasné. Pre nás je najrozhodujúcejšia otázka, že do akej miery e, vzťah medzi e, bezpečnosťou a slobodou občanov vyvážený a tento vzťah musí byť jasne zadefinovaný a to e, ja mm, počujem od komisie len prázdne slova únia a eh, občania nesmú byť eh, utlačaní eh, represívnou stratégiou. A ešte dôležitejšie, aby bol presadený systém právneho štátu, že štát je podriadený občanovi a neopačne a musí to byť cieľom našej stratégie. Doteraz som pravdu povedať skeptická, či doterajšími stratégiami môžeme postupovať ďalej s tými plánovanými stratégiami vzhľadom na skutočnosti a škandál z NSA môžeme e, sa pýtať, že čo e, robí komisia, aby e, zabranila špionovaniu miliónov občanov komisie zo strany sa, pretože to je e, základné právo aj čo robí preto, aby ochránila e, bezpečnosť a slobodu občanov, e, keď nič nerobí proti tomuto škandaloznému špiclovaniu občanov, pretože je tu prach podozrenia, keď ten prach podozrenia klesne a všetko sa ospravedlní bojom proti terorizmu, tak je to masové špiclovanie a je to problém bezpečnosti, proti ktorému treba bojovať. Ďakujem. Teraz e, niektorí rečníci o svojom mene vystúpia. Najprv e, to bude pán Augustín Díaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda veľmi vhodná. To bola otázka od eh, pána López Aguilara. Eh, chcem uviezť eh, súbor priorít, ktoré považujem za podstatné a ktoré Európska komisia musí uvažovať pri budúcom uplatňovaní stratégie bezpečnosti. V prvom rade chcem citovať tak dôležitú úlohu, ktorú majú Európske agentúry, aby naplnili naše cieľe v veci, ktorú nás zamestnáva hlavne Európa. Ehm, bola predložená e, legislatíva, v ktorej ja som potom, ako e, sa opakovane e, vyjadrila veľká väčšina politikov v snemni a po zohľadnení stanoviska väč- veľkej väčšiny členských štátov, ktorú vyjadrila rada JAI 7.6. Opakujem moje odmietnutie zlučenia Europolu a Interpol a e, tieto orgány robia dôležitú prácu, ale musia robiť nezávislo. Preto e, ja vyzývam komisiu, aby e, toto naredenie sa týkalo len CEPALu, len tej Európskej policajnej školy táto je v súlade so závermi zo 7. júna z Rady. Ja by som chcel zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú zohráva Španielsko v jej operáciách, ktorá sa bude zúčastňovať všetky z nich a bude e, viesť e, spoločne dva a ďalšie dva samostatne je to e, boj proti obchodu so zbraniami a kokainou, heroinu. Terorizmus ďalej žije vo svojich prejavoch a ja podporujem, aby sme venovali osobitnú pozornosť radikalizácii bojovníkov a e, vlkov samotárov. A nakoniec e, chcem spomnúť e, otázku kybernetickej trestnej činnosti. Musíme podporiť ostry Europolu, aby vykonovala E, svoju účinnú prácu a e, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, Agustín. Na dve minúty má slovo pán Papa Nikolau. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať mm, pánovi Lópezovi Aguilárovi, mm, predsedovi nášho výboru, za to, mm, že sa ujal tejto iniciatívy a vedieme túto diskusiu. Štokholmský mm, program obsahuje dôležité mm, údaje a my sme mm, sa nimi mohli zaoberať v, posledných rokoch. Čo sa týka vnútornej bezpečnosti, súhlasíme, že sme už dosiahli veľký pokrok, pokrok ale kladieme si otázku, či sme naozaj dosiahli už potrebnú úroveň. Myslím si, že odpoveď na túto otázku je nie. A teraz sa obracem na pána komisára. Nie, doteraz sa nám nepodarilo dosiahnuť úroveň solidarity, ktorý stanovuje program. Aby sme sa mohli deliť o povinnosti a záväzky v pilieri, ktorý patrí vnútornej bezpečnosti. My sme diskutovali o výzvach, ktoré pred nás stavia situácia v Sýrii a v Egypte. My sme diskutovali o tých veľkých tokoch žiadateľov azylu, ktorí prichádzajú k branám Európy. Na to, aby sme mali vnútornú bezpečnosť, tak musíme aj správne ochraňovať naše vonkajšie hranice. Čakáme mnoho od e, nového návrhu zo strany Eurosuru. A mohli by sme e, mať predsa spravodlivé zdieľanie solidarity, povinnosti a záväzkov. Um, a ja sa pýtam, či je dostatočná spolupráca medzi krajinami? Odpovede nie. Um, tu um, niektorí členovia EÚ tvrdia, že um, majú na um, pleciach vys- veľké bremeno, ostatní spomínajú rasizmus a xenofóbiu a um, to vedie potom k extrémizmu a táto situácia vedie k tomu výsledku, že naša vnútorná bezpečnosť nie je taká uspokojivá, ako by sme chceli mať. My sme už urobili mnoho vecí, zrealizovali sme už dôležité programy a čakáme e, na návrhy od komisie, aby mohla realizovať tento pokrok. Ďakujem pekne. Dve minúty má aj pán Ďakolino. <clears throat> Pán predseda, vážený pán komisár, um, Lisabonská zmluva priniesla Európskemu parlamentu viac zodpovednosti, aj čo sa týka vnútornej bezpečnosti. A my musíme návrh um, pána Lópeza Aguilar um, podporiť. Mm, ide tu o politiku vnútornej bezpečnosti, ktorú musí realizovať EÚ v synergii s členskými štátmi. Otázka, ktorá sa týka kybernetickej bezpečnosti, je veľmi podstatná. Bol založený Európsky inštitút, ktorý sa má zaobrať touto otázkou, a ktorý má bojovať aj proti útokom a narušenia E, súkromia. Ehm, mm, ale nie len súkromia občanov, jednotlivcov, ale aj inštitúcií a inštitúcií, mm, ambasád. A preto potrebujeme e, súdnu spoluprácu, spoluprácu súdnych orgánov, ktoré sa zaklada, ktorá sa zakladá na spolupráci medzi členskými štátmi a e, informácie musia byť v obehu, pričom budeme ochraňovať e, základné práva. Um, mm, komisia vyvína, teda náš, náš výbor sa zaoberá e, touto témou a môžeme tým prispieť, k tomu prispieť veľkým dielom. Čo sa týka mobility, to by sme mali ochraňovať a mm, mali by sme spolupracovať s krajinami Južnej Európy, ktoré sú vystavené veľkým tlakom. Ochraňovať naše hranice na mori i na suši. Mali by sme chrániť utečencom, poskytnúť prácu našim mladým, našej mládeži. Našej mládeži. Syria a Egypt poukázali na to, že arabská jar zlyhala a nie len tá členské štáty by mali reagovať zodpovedne. Potrebujeme nový e, dynamizmus od Balckého mora až k Stredozemnému moru, aby sme dosiahli e, tento výsledok, ktorý čaká 500 miliónov európskych občanov, čiže cieľ bezpečnosti. Ďakujem pánu Jakolinovi. A na záver e, vystúpi pani Jiménez Beseril. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred 12 eh, dňami presne eh, to bolo, keď eh, našokoval najväčší teroristický útok v dejinách ľudstva, kedy zomreli približne 3000 ľudí a približne 6000 ľudí bolo v Amerike zranených. Chcela by som e, si dnes pripomenúť týchto ľudí a všetkých e, ostatných, všetky ostatné obete terorizmu, či už v Európe alebo mimo. Máme veľký dlh voči týmto e, ľuďom, ktorí zomrali preto, lebo obhajovali tie um, hodnoty, ktoré obhajujeme aj my tu v parlamente, a najmä slobodu. Tento dokument hovorí o internej bezpečnostnej stratégii v EÚ. Hlavným jej cieľom je chrániť životy našich občanov. Preto ma teší, že oznámenie komisie pokiaľ ide o túto stratégiu. E, naďalej hovorí o terorizme ako o jednom z hlavných e, cieľov. E, ide nám najmä o prevenciu terorizmu a prevenciu radikalizácie, ale takisto aj zachytávanie týchto ľudí. Momentálne tých riz, rizik je veľmi veľa, či už sú separatistické terorizmy, či už je to Al-Qaida a mnohé ďalšie teda nie som, e, nesúhlasím s článkom 12 návrhu uznesenia, kde sa píše, aby sa prešetrovali iba násilné e, hnutia extrémnej pravice, ktoré v Európskej únii existujú. A prečo? Čo, lavicové, extrémistické hnutia neexistujú? Predsa sektarizmus, e, extrémizmus e, je škodlivý pre všetkých a terorizmus e, pozná iba jednu ideológiu, ideológiu bolesti strachu a hrôzy. A ak sa chceme e, proti tomu brániť, musíme byť jednotní, musíme vylepšovať e, možnosti našich odborníkov, ktorí pracujú proti terorizmu, musíme posilňovať schopnosti občanov e, brániť sa, musíme obhajovať práva obetí terorizmu a musíme pravidelne Mm, aj e, odsudzovať e, e, ľudí, ktorí vykonávajú terorizmus. Takže stratégia na budúce roky je taká, že by komisia mala reagovať na požiadavky našich občania, občanov, ktorí chcú žiť slobodný a bezpečnosti. Je to aj moje odhodlanie a dúfam a verím, že aj odhodlanie celého parlamentu. Ďakujem pekne, Teresa. Máme jednu kolegyňu, ktorá sa prihlasila v rámci Catch the Eye. Pani Rojtová, nech sa páči, máte jednu minútu. Eh, dovolte mi říct, že... Dovolte mi povedať, že spoločné posilnenie vnútornej bezpečnosti EÚ a boj proti organizovanému zločinu považujem za kľúčové výzvy pre európske inštitúcie v najbližších dňoch popri riešení hospodárskej kríze. kríze. Eh, e, eh, e, ocením novú legislatívu, pokiaľ ide o konfiskáciu ziskov z e, trestnej činnosti, prísnejšie pravidla, pokiaľ ide o boj proti kriminalite na e, burze alebo označovanie výbušnín. Ale za najviac dôležité považujem európsky program Atlas, ktorý financuje spoločný výcvik protiteroristických jednotiek alebo e, projekt RAN, ktorý slúži na lepšie odhalovanie hnutí, ktoré presadzujú radikalizmus a fundamentalizmus. Domnievam sa, že musíme naďalej budovať spoluprácu národných centier boja s kybernetickými útokmi a som presvedčená, že e, rozbiehajúce sa Európske centrum kyberkriminality pri Europole poskytne efektívnu platformu pre výmenu osvedčených stratégií. Ďakujem pekne. Gracias. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Na záver rozpravu uzavrie pán komisár, ktorý zareaguje na otázky a pripomienky všetkých vystupujúcich. Ďakujem pekne členom ktorí vystúpili a najmä pánovi Lópezovi Aguilárovi za to, že prebehla táto e, hodnotná rozpráva, pokiaľ ide o štátskej e, vnútornej bezpečnosti. A ďakujem aj za tie názory, návrhy, konkrétne pripomienky. S pánom Papa Nikolom môžem e, iba súhlasiť. Lepšia vnútorná bezpečnosť si vyžaduje užšiu spoluprácu a viac solidarity v Európe. Niektoré otázky, ktoré zazneli v diskusii, by si asi vyžadovali e, dlhšiu analýzu súčasných e, postupov a incidentov, ale som presvedčený, že táto rozpráva bola dôležitou súčasťou e, diskusie na úrovni EÚ, tak aby sme, tak ako e, hovorí štokholmský program, vytvorili otvorenú a bezpečnú Európu, ktorá slúži a chráni svojich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Máme tu eh, jeden návrh uznesenia na uzavretie eh, tejto rozpravy. Rozpravu teda uzatvárame a chcem pripomenúť, že hlasovať sa bude zajtra na obed. Teraz eh, trošku nám tu vznikla nepríjemná situácia a to síce, že ďalší bod na programe, posledný bod na programe dnešného E, veľmi dlhého dňa, tak tú otázku má predložiť kolegyňa, ktorá tu sedela, sedela, až tu zrazu nie je.